Ďalším bodom na našom programe je správa pani Figuerdo o splnomocní ratifikovať dohovor Medzinárodnej organizácie práce o, pra, o práci v odvetví rybarstva z roku 2007. Najskôr dám slovo spravodajkyni pani Figuerdo. Obrigada, Ďakujem pekne, pani predsedajúca vážený pán komisár, kolegovia. Touto správou chceme prijať e, rozhodnutie e, dohovoru číslo 188 o Medzinárodnej organizácii práce, ktorá súvisí e, s prácou odvetví rybárstva. Zavádza minimálne medzinárodné normy, ktoré sa musia splňať a tiež obsahuje spravodlivejšie podmienky na celom svete v tomto odvetvi e, mnoho e, návodných dohovorov nebolo e, príliš ratifikovaných. V roku 2007 na 96. zasadnutí Medzinárodnej konferencie práce bol prijatý tento dohovor a obsahuje štandardy práce v odvetví rybárstva. Uvádzajú sa v ňom pracovné a životné podmienky, ktoré sú slušné v tomto odvetvi. Tiež sa tam uvádzajú pravidla bezpečnosti na pracovisku. E, okrem toho sa tam uvádzajú e, informácie o dĺžke odpočinku, počte zamestnancov, zoznam členov posádky, repatriácia a tak ďalej. Mnoho pracovníkov v tomto odvetvi čaká na prijatie e, tohto dohovoru už dlho na pôde MOP. Debatuje sa o tom už dlho a tento dokument je dôležitý na to, aby sa ocenila e, a zdôstojnila práca týchto ľudí e, v tomto odvetvi, e, ktoré zamestnáva niekoľko miliónov ľudí na celom svete. Medzinárodná organizácia práce so svojou tripartitou pracuje na tom, aby sa aktualizovali pravidlá práce v tomto odvetvi E, rybári na celom svete zasluhujú ochranu, pretože v tomto odvetví e, sú isté špecifické podmienky práce a e, života. Tieto podmienky si vyžadujú špeciálnu ochranu práv týchto pracovníkov. V tomto odvetví dochádza k mnohým úmrtiam, nešťastným nehodám na pracovisku, ktoré sú v dôsledku nedostatku pravidiel alebo zneužívania pracovníkov, e, napríklad pravidla ako minimálny vek, pravidelné zdravotné prehliadky, e, pravidla týkajúce sa pracovných zmluv, e, ďalej pravidla v otázkach ubytovania pracovníkov. V tomto dokumente je odporúčanie 199, ktoré sa ťahuje na všetky tieto podmienky. Bolo potrebné v, v februári 2000 E, venovať sa tejto problematike, pretože dohovor, e, ktorý bol prijatý, sa nevzťahoval na, ob- na odvetvie rybolovu. Je potrebné čo najskôr ratifikovať tento e, dokument podľa možností ešte pred rokom 2012, pretože vtedy vstúpi tento dohovor do platnosti, keď ho ratifikuje 10 krajín, členských krajín Medzinárodnej organizácie práce, z ktorých 8 musí byť primorských krajín. No a napokon chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa podielali na vypracovaní tejto správy, pán William Mayer, e, ktorý vypracoval stanovisko výboru pre e, rybolov. Dúfam, že poslanci e, budú robiť osvetu v členských krajinách na to, aby sa tento dohovor podarilo ratifikovať čo najskôr. Ďakujem pekne. Teraz pán komisár Špidla má slovo. Vážený pane predsedo, vážené... Vážený, vážená predseda, vážený pán vážené dámy a páni poslanci, rybolov je už po svojej podstate jednou z najviac globalizovaných profesných aktivít a čeli globalizácie v plnej sile. Odhaduje sa, že v tomto odvetví, ehm, že toto odvetví zamestnáva okolo 30 miliónov pracovníkov a títo ľudia sú okrem vplyvu globalizácie vystavení tiež značnému s značným vplyvom a nebezpečenstvu. E, v porovnaní s počtu smrteľných úrazov v priemyslu rybolovu s mierou smrteľ, e, so všeobecnou mierou smrteľných úrazov pri práci podľa štatistík Medzinárodnej organizácie práce z toho vyplýva, že rybolov je jednou z najrizikovejších profesí na svete. Všetky európske inštitúcie podporujú všeobecne uznávaný program pre e, slušnú prácu. Komisia svoj záväzok nedávno upevnila obnovenou sociálnou agendou a správou, ktorá nadvezovala na oznámenie o slušnej práci z roku 2006. Dôležitou súčasťou prístupu komisie je podpora medzinárodných pracovných noriem všeobecné zlepšenie bezpečnostných podmienok, lekárske zabezpečenie a právna ochrana v tomto odvetví a približenie miery sociálnej ochrany miere, ktorú využívajú ostatní pracovníci. Toto možno dosiahnuť len vtedy, pokiaľ sa o stanovenie minimálnych noriem bude usilovať eh, na celosvetovej úrovni členské štáty Európskej únie ako členovia Medzinárodnej organizácie práce, tak v rámci svojich možností a za podpory komisie prispeli k vytvoreniu aktualizovanej a ucelenej zmluvy, ktorou sa stanovujú také medzinárodné minimálne normy, ktoré sú doplnené o mechanizmy e, zabezpečenia súladu a donúcovacími mechanizmami, ako je napríklad inšpekcia v zahraničných prístavoch, ktorá podlieha určitým podmienkam spoločne s doporúčením, ktoré ale nie je právne záväzné, bola e, dohoda prijatá najvyšším orgánom Medzinárodnej organizácie práce e, v júni 2007. E, dohoda 188 reviduje niekoľko starších noriem Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa týkajú rybárov a jej vstup do platnosti pomôže vytvoriť pre všetkých rovnaké a lepšie podmienky. Dohoda reguluje otázky, ako sú minimálny vek, lekárske prehliadky, umiestnenie posádky, dobo a doba odpočinku, ďalej pracovné zmluvy, repatriačné opatrenia, nábor a umiestnenie pracovníkov, platby, ubytovanie, strava, lekárske e, starostlivosť a sociálne zabezpečenie. Časti novej dohody súvisia s koordináciou sociálneho zabezpečenia, čo je oblasť, ktorá spadá do výlučnej právomoci spoločenstva. Rada preto musí členským štátom povoliť ratifikáciu týchto častí. Oblasti e, zdieľanej kompetencie sa týka rovnako niekoľko, niekoľkých ďalších témat, e, tém Vzhľadom k tomu, že nová norma Medzinárodnej organizácie práce musí e, vstúpiť do platnosti čo najskôr, komisia navrhuje, aby bola do dohody začnená výzva pre členské štáty, aby sa usilovali o čo najrychlejšie uloženie svojich ratifikačných listín pokiaľ možno najneskôr do 21. decembra 2012. Túto výzvu podporí aj e, prieskum ratifikačnej situácie, ktorá bude, ktorý bude realizovať Randa do januára v roku 2012. Ďakujem vám za pozornosť. Thank you, Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz prejdeme k rečníkom v mene politických skupín. Najskôr pán Brageto v mene EPPED na 3 minúty. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, vážení kolegyne, kolegovia, vážený pán komisár. Všetci dobre vieme, ale je dobré, že sa to dnes e, zopakuje. Odvetvie rybolovu e, v súlade s informáciami MOP je jeden z najnebezpečnejších pracovisk. Každoročne tam dôjde k tisícam nehôd. Vieme, aké problémy sú v tomto odvetvi. Je potrebné homologizovať pravidlá, ktoré budia, budú platiť v tomto odvetví. Je potrebné poskytnúť ochranu eh, pracovným a životným podmienkám pracovníkom v tomto odvetví, eh, rybárom, ktorí pracujú často za veľmi nevýhodných podmienok. Eh, dohovor 188 je veľmi dôležitým dokumentom, ktorý má slúžiť na to, aby sa stanovili organizačné pravidlá aby sa zlepšila konkurencieschopnosť v tomto odvetví. Ide tu o pracovné podmienky, o životné podmienky, o bezpečnosť rybárov, o, o zlepšenie situácie na pracovisku, ide tu o zoznam členov posádky a tak ďalej. Okrem toho chceme tu v prvom čítaní preukázať, ako sa zhodujeme e, na potrebe tohto dokumentu a chceme zdôrazniť, ako potrebné je, aby čo najviac členských štátov ratifikovalo tento dohovor, aby čo najskôr vstúpil do platnosti. Ďakujem pekne. Teraz v mene socialistov pán Derosa na 3 minúty. Ďakujem pekne, pán, pani predsedajúca. Som veľmi rád, že môžem hovoriť dnes večer o tejto otázke. E, Vieme, že práca rybára alebo rybárky, je ich niekoľko predsa len, je jeden z najnebezpečnejších. Eh, v Irsku zriedka prejde rok, eh, kedy sa nestratí nejaký rybára na mori, celkom iste mnoho rybárov a mnoho rybárok je zranených eh, počas svojej práce. Ja ako bývalý minister pre sociálne otázky v Írsku, sa snažíme nájsť spôsob, ako môžeme chrániť e, práva týchto ľudí, ktorí pracujú na týchto veľkých rybárskych lodiach, pretože ich e, pracovné otázky sú dosť komplikované. Ide tu o to, či niekto pracuje na základe zmluvy pre prácu alebo zmluvy o práci. E, sú to samozrejme klasickí pracovníci, ktorí odvádzajú dane a ďalšie odvody a sú tam aj pracovníci, ktorí pracujú na inom základe a títo sa nevnímajú ako bežní zamestnanci, tak povediac. A sú tam ťažkosti v zjednodení týchto jednotlivých pozícií. A to je veľmi komplikovaný proces. Ja ako minister som sa snažil ehm, nájsť kompromis v európskej legislatíve, to vyriešilo na krátky čas e, tento problém, avšak neskôr sa ukázalo, že toto riešenie sa nevzťahovalo na všetky problémy, ktoré sú v tomto odvetví, teda e, zavedenie potrebných minimálnych noriem, ktoré sa budú uplatňovať e, v celosvetovom meradle, sú dôležité. Je potrebné zabezpečiť bezpečnosť posádky, zabezpečiť potravu, dodržiavanie ich práve, pokiaľ ide o minimálne mzdy a tak ďalej. Sú tam aj isté povinnosti, ktoré sa vzťahujú na špeciálne druhy plavidiel, aby sa zabezpečilo, že e, pracovníci dostanú príslušné mzdy. Je dôležité, aby tieto medzinárodné normy boli skutočne uplatňované na medzinárodnej úrovni, pretože e, tak ako v ostatných oblastiach, aj tu myslím, že je potrebné e, postupovať spoločne. Keby sme dosiahli schválenie tohto dohovoru, výrazne by sa zlepšila táto situácia. Myslím, že rok 2012 e, je ešte dostatočne ďaleko a mali by sme sa snažiť e, o dosiahnutie ratifikácie tohto dohovoru zo všetkých síl. Ďakujem pekne teraz v mene Indem, pani Sinot, na dve minúty. Je dôležité, aby rybári mali pracovné podmienky, ktoré sú čo najbezpečnejšie a primerané a aby mali dostatočné príjmy na to, aby rybári aj rybárky mohli živiť svoje rodiny. A takisto ten ich príjem musí byť stabilným základom na to, aby títo ľudia žili blízko svojej komunity. V mojom volebnom obvode e, rybári veľmi ťažko prežívajú a otázka je, či ratifikácia 1.1 188 Medzinárodnej organizácie práce rozšíri rozšíri ochranu rybárov, alebo či to bude ďalšia prekážka na ceste k ochrane rybárov. A je otázka, či to vytvorí rovnaké podmienky pre všetkých. Počula som o japonskej lodi, ktoré, eh, pardon, továrni, a ja som si myslela, že tam sú podmienky práce e, zlé. Ryby ulovené v Afrike nie sú ziskom pre obyvateľov Afriky, aj keď sa neskôr predávajú v Európe, v Írsku e, za relatívne vysoké ceny. V Írsku e, pracovníci v tomto odvetvi nemajú dispozície sociálne Ehm, odvody. Myslím, že zníženie úmrtia, úmrtí v tomto odvetvi, e, zabezpečenie sociálnych odvodov, e, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, e, to všetko je potrebné zlepšiť. Ja vítam túto iniciatívu, ale ehm, je potrebné pozrieť sa na malých a stredných podnikateľov v tomto odvetvi, na rodinné podniky. Ako vieme, rybárstvo je ohrozené v mnohých častiach sveta E, pretože to ničí nielen ľudské zdroje, ale aj zdroje ryb. Teraz v mene nezaradených pán Martinez na dve minúty. La gestion durable de la pêche implique certes udržateľný e, rybolov zahrňa aj kontrolu e, flotíl plavidiel, ale musíme zohľadniť aj rybárov. Všetci sa zhodujú a aj na tom, že rybolov na širom mori je najťažšie remeslo na celom svete. Aj keď to už nie je také náročné ako napríklad v Estonsku v 19. storočí, keď rybári ostávali veľmi dlho na mori. Ale napriek tomu je to ešte stále nebezpečné povolanie. 24 mŕtvych ročne. E, túto oblasť ovplyvňuje aj globalizácia a preto potrebujeme medzinárodné normy, medzinárodné predpisy o práci rybárov. Medzinárodná organizácia práce teraz prežíva 50. výročie dohovoru o ochrane rybárov, ktorý sa týka napríklad aj zdravotnej starostlivosti rybárov a iných vecí. V súčasnosti je to tak, že 188 teraz rozširujeme a doplňame. Je to dobrý príklad toho, že už existuje na globálnej úrovni spoločná zodpovednosť. Tieto povolenia v námornej oblasti sú vystavené um, veľkému zneužívaniu v niektorých častiach vládnu otrocké podmienky práce a preto potrebujeme určité predpisy, ktoré sa týkajú lekárskej starostlivosti, pracovného času, sociálneho poistenia a z pracovných zmluv a v podstate týmto by sme ponúkli rybárom určitý právny status s minimálnymi podmienkami. To by možno nebolo až také dobré alebo výhodné pre európskych rybárov, pretože tí už takéto podmienky majú, ale pre afrických alebo azijských rybárov by to bol veľký pokrok. Teraz pani Pania Topulos, 3 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja sa domnievam, že ratifikácia je veľmi významná. S podporou Európskeho parlamentu Eh, a s eh, rezolúciou, ktorú určite podporíme, určite ovplyvníme aj implementáciu agendy, ktorá obsahuje cieľ eh, primeraných podmienok práce. Toto doteraz ešte nebolo pokryté jednotným dohovorom o podmienkach práce. Ako povedali už iní rečníci, je veľmi dôležité, aby v týchto sektoroch sme mali minimálne pokrytie na medzinárodnej úrovni. Členské štáty Európskej únie podľa môjho názoru do roku 2012 všetci všetky ratifikujú, tak ako je to plánované. Niektoré členské štáty dohovor už ratifikovali. A keď určitá časť štátov ratifikuje dohovor, tak vstúpi do platnosti. No a potom budeme môcť byť veľmi hrdí, pretože naši rybári budú takisto spadať pod uplatňovanie tohto dohovoru. ale v tretich, člen- v tretich štátoch to vyzerá do určitej miery trochu inak. Chcem pripomenúť, že Európsky parlament sa už vyslovil za ochranu žien, ktoré pracujú v rybolove alebo majú niečo dočinenia so sektorom rybolovu. Je veľmi dôležité, aby sme podporu žien v oblasti rybolovu podporovali um, priamo či nepriamo, pretože ženy, ktoré žijú v pobrežných oblastiach, by mali oveľa horšie materiálne podmienky, keby neexistovali určité platné predpisy. Myslím si, že všetci by sme sa mali zasadzovať za určitú kultúru pobrežných oblastí, určitú kultúru, ktorá vlastne podporuje prepojenie Európy s pobrežnými časťami a s morom. To musíme podporovať. Na severe, ale aj na juhu má každá pobrežná oblasť svoje špecifické charakteristiky, ktoré by sme mali ochraňovať. Tieto kompromisy a tento dohovor, ktorý majú ratifikovať členské štáty, má za cieľ pokryť každý jednotlivý prípad. V tomto prípade by sme mali podporiť najmä nasledovné. Vzdelávanie a tréning v oblasti rybolovu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k spontánnym prihláškam do diskusie. Mám dve požiadavky. Prvá je od pani Rojtovej. Nech sa páči, máte slovo. Mm, ďakujem, pane komisáři. Ďakujem, pán komisár. Podobne ako moji kolegovia pokladám za potrebné prijať také štandardy, ktoré by zaistili dôstojné pracovné podmienky pre zamestnancov aj v v odvetví rybolov. Nie je možné, aby Európska únia v 21. storočí v akomkoľvek odvetví umožňovala pracovné podmienky, ktoré sa blížia k podmienkam otrockej práce. Oceňujem, že navrhované zmeny boli prijaté v prípade, kde zamestnávateľi a zamestnanci prijali komplexnú medzinárodnú normu, ktorá zohľadňuje aj špecifické podmienky tohto odvetvia. Je pozitívne, že norma stanovuje minimálny vek, lekárske prehliadky, dobu odpočinku a sociálne zabezpečenie, a takisto sa týka obytovacích priestorov a bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci. Všetky tieto podmienky prispejú k dôstojným pracovným podmienkám pre rybárov a znižia mieru nehodovosti a umrtí. Ja vítam túto normu, som solidárna s rybármi, napriek tomu, že my more nemáme a prajem im E, čo najrychlejšiu ratifikáciu tejto, tejto zmluvy. A to nie len preto, že rada konzumujem ryby. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Kasaka. Eh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Aj ja by som sa chcel pridať eh, k, k svojim predrečníkom, eh, k spravodajkyni, k pánovi komisárovi a chcem povedať, že tiež oceňujem a veľmi rád vítam túto iniciatívu Medzinárodnej organizácie práce a chceme vyzvať členské štáty, aby pristúpili k ratifikácii dohovoru 188. Deregulácia v oblasti rybolovu, e, trh, ktorý nefunguje na základe princípov, to spôsobuje negatívny vplyv na udržateľnosť aj zdrojov rýb, ale aj situáciu rybárov teda rybári musia byť e, e, skutočne v strede záujmu, pokiaľ ide o spoločnú plotárskú politiku. Neodkladajme ratifikáciu tohto dohovoru, ale, ale položme e, ochranu práv rybárov do stredu spoločnej politiky pre rybolov. Ďakujem pekne teraz, pán komisár. Vážená pani predsedajúci, vážené... Vážená pani predsedajúce, vážená mi poslankyne, vážení páni poslanci, dovolte mi, aby som s radosťou zaznamenal argumenty, ktoré boli v rozprave uvedené, pretože z najrôznejších eh, hľadisk zdôraznili význam konvencie, ktorú prejednávame. Rovnako ako, ako zohľadnili aj najrôznejšie hľadiska a jednotlivé argumenty významu e, tejto konvencie pre každodenný život rybárov, čo je tak, ako som v mojom úvodnom slove zdôraznil. Týka sa to asi 30 miliónov ľudí. Vážené dámy a páni, myslím si, že formálny postup tohto návrhu je jasný a myslím si, že naše následujúce politické úsilie sa musí zamerať na čo najrychlejšiu ratifikáciu pretože termín, ktorý je stanovený v návrhu komisie, to je posledný termín a každé jeho skrátenie podľa môjho názoru by boli, bolo pozitívne. Ešte raz mi dovolte, aby som sa poďakoval pani správodajkyni, pani Figueiredo a všetkým poslancom za podporu, ktorú tomuto návrhu prejavili. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz pani Figueredo ako spravodajkyňa. Na záver máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A chcem poďakovať e, pánovi komisárovi a všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili a ktorí vyjadrili podporu ratifikácii tohto dohovoru. E, nepochybne zajtra správa sa schváli, tým e, parlament príjme a pri, prispieje k tomu, aby sa dohovor 188 čo najrýchlejšie ratifikoval v členských štátoch, tak ako sa tu spomenulo. Chceme, aby vstúpil do platnosti čo najskôr, najneskôr v roku 2012. Práve preto chceme vyzvať členské štáty, aby ratifikovali tento dohovor. Veľmi výrazne by to prispelo k zavedeniu medzinárodných noriem, ktoré by sa stiahovali na pravidla bezpečnosti eh, a kvality práce na pracovisku v oblasti rybolovu. Táto oblasť je veľmi nebezpečná, pokiaľ o prácu, ale tiež je potrebné uznať eh, dôstojnosť eh, pracovníkov, ktorí pracujú v tomto odvetví a týchto musíme mať predovšetkým na pamäti. Ďakujem pekne. Rozprava je týmto ukončená. Zajtra prebehne hlasovanie. Schôdza bude pokračovať zajtra 14. januára o 9 hodine až do 13. hodiny a potom od 15. hodiny do 20. hodiny a potom od 21. hodiny do polnoci. Program, ktorý bol zverejnený eh, na túto plenárnu schôdzu, eh, bol zverejnený na internete. Ďakujem pekne, schôdza týmto odročením.